to ostane v tom text, no, znení, ako to je doteraz. Pristúpime teraz ďalej k ďalšiemu vodu a to je strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práce na obdobie 2014 až 2020. Pardon, máme tu v tomto prípade pani Ulfskop, ktoré dávame slovo na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V Európe krízy uh, niekedy eh, sa strácajú istoty a to sa vzťahuje často aj na e, trh práce a určite ide o také pracovné prostredie, e, ktoré sa stiažilo, ktoré je nebezpečnejšie. Máme tu veľké spoločné e, Pravidlá pre pracovné prostredie to je prínosné pre nás všetkých, nie len pre tých, ktorí pracujú, e, nie len pre tých, e, pre všetkých občanov, ale je to výhodné aj pre e, podniky. Podľa medzinárodnej štúdie podniky, ktoré investujú 10 eur do takejto práce má vlastne takmer dvojnásobný prínos takáto investícia to znamená to, že sa zabezpečuje aj ehm, hospodárska súťaž za rovnakých podmienok, pretože nechceme, ehm, ehm, teda aby sme tu nemali nejakú e, nekalú e, súťaž, musia tu byť spoločné minimálne štandardy, e, musia možno niekde teda byť tie minimálne, aby mohol niekto požiadať možno aj vyššie štandardy. No a samozrejme treba znižiť byrokraciu, aby to nikdy nešlo na úkor e, ľudských životov a ľudského zdravia. Malé a stredné e, podniky, ak majú výnimku z takýchto všelijakých predpisov, nepomáha to nikomu, ani pracovníkovi, ani tomu podnikom. Skôr naopak, veľké podniky tie majú dosť zdrojov na to, aby zvládli rôzne um, nečakané situácie. Uh, pre menší podnik sú tie rezervy menšie. Je to práve naopak. Každá, každý jeden zamestnanec znamená veľmi veľa a často možno nemá eh, ani za eh, poistenie personál, ktorý eh, by sa mohol vysporiadať s tým, keby sa niečo stalo. A preto sú veľmi dôležité takéto pracovné podmienky a to aj pre veľmi malé podniky. Všetci majú mať právo na rovnaké pracovné podmienky bez ohľadu na to, um, v akom podniku človek pracuje, to je môj vlastný záver. Čiže tie návrhy, ktoré doteraz boli predložené tu v parlamente, e, mali iné východisko, pretože mali vlastne poskytnúť výnimku takmer 90, alebo viac než 90 zamestnancov v EÚ E, pokiaľ ide o teda tieto podmienky práce, a to je absolútne neakceptovateľné pre mnohých. Ja chcem uh, tvrdiť, že určite pre väčšinu uh, poslancov v uh, tomto parlamente. Čiže pozrieme sa na tieto návrhy. Ak sa to bude opakovať v tomto volebnom období, tak sa to stretne s veľkým odporom. A preto je to také dôležité, aby sme e, tú otázku e, správne uchytili už od začiatku volebného obdobia. Riešením nie je nejaké e, zvoľňovanie pravidiel, ale aby podniky a podnikatelia e, mohli jednoduchšie dodržiavať tieto pravidla. Čiže e, je tu potrebný určitý program e, podpora, nejaké e, nástroje na zvládanie rizika pre malé podniky, Musia tu byť napríklad eh, silnejšie vzdelanie odborové, aby eh, sme mali informovaných zamestnancov, aby lepšie zvládali možno aj také horšie, eh, teda aby sa vedeli lepšie vysporiadať s tým, ak sú konfrontovaní s horšou pracovnou situáciou, s podmienkami. A EÚ teda potrebuje čo najrychlejšie novú ofenzívnu stratégiu pre pracovné prostredie, Eh, aby tam boli teda podmienky eh, stanovené eh, a musí tam samozrejme byť zameranie aj na možné choroby spolania a rizika pracovné, aby sme žili v dobrej únii, pokiaľ ide o pracovné prostredie, o pravidla trhu práce, aby sme mohli naďalej byť silnými producentmi tovarov a služieb, ktoré potom dokážeme predávať alebo sami používať. Gracias. Ďakujem pekne. Pani komisárka, nech sa páči. Pán predseda, pani predsednička výboru pre zamestnanosť, eh, vážený parlament. Komisia má veľký záujem o zlepšenie pracovných podmienok a predovšetkým pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci. Nový strategický rámec EÚ, ktorý bol schválený v júni, práve odráža tento záväzok a záujem. EÚ má dostatok legislatívy, ktorá sa týka danej sféry a nový strategický rámec doplňa to právne aký tým, že máme teraz holistický prístup k tejto sfére. Koordinujeme národné politiky a zlepšuje sa implementácia. Rámec eh, poukazuje na tri hlavné výzvy. Jednak zlepšiť implementáciu eh, legislatívy pre oblasť dodržiavania zdravia a bezpečnosti pri práci, predovšetkým posilňovaním kapacity v malých a mikropodnikoch aby sa dokázalo predchádzať rizikám. Ďalej zlepšovanie e, eliminácie alebo predchádzaniu chorôb z povolania a po tretie venovať sa demografickým zmenám a starnutiu pracovnej sily. Pokiaľ ide o tieto body, môžeme dosiahnuť pokrok iba aktívnou spoluprácou všetkých príslušných aktérov a preto komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi, s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a zdravie pri práci, aj s poradným výborom, e, ktorý je tripartitný, aj s, e, s výborom vyšších inšpektorov. Ide o implementáciu existujúcich pravidiel. Agentúra, ako aj tieto dva výbory, e, si vlastne revidujú svoj pracovný program vo svetle novej stratégie. Chcem zaangažovať sociálnych partnerov aj cestou sektorálneho dialógu, tam, kde je to náležité. S pomocou tripartitného poradného výboru pre zdravie a bezpečnosť pri práci Európska komisia chce pripraviť nástroj pre lepšie monitorovanie implementácie z tohoto samotného rámca Samozrejme, beriem na vedomie vaše požiadavky aj otázku na ústne zodpovedanie ohľadne špecifických indikátorov pre oblasť, o ktorej hovoríme. Niečo sa už implementovalo, napríklad online interaktívny nástroj zo strany agentúry a okrem tu ešte aj celoeurópsky e, nástroj a ďalej štúdia pre oblasť malých a stredných podnikov, pre sféru zdravia bezpečnosti pri práci, to sa teraz pripravuje. Okrem toho máme tu celý rad užívateľsky orientovaných nástrojov, ktoré majú zlepšiť e, fungovanie malých a stredných podnikov, aj mikropodnikov. A v súlade aj s príslušným programom vhodnosti pre fungovanie podnikov si stanovuje nový ramec aj cieľ racionalizovať a zjednodušiť e, postupy pre malé a stredné podniky a pritom zároveň zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany. V tomto smere komisia naštartovala aj hodnotenie ex post 24 existujúcich smerníc. Výsledky očakávame koncom roku 2015. Okrem toho, tento rámec poukazuje aj na potrebu e, zlepšenia v oblasti fyzického aj duševného zdravia a Európsky parlament samozrejme o tomto vie. Komisia ďalej potvrdzuje potrebu zlepšiť štatistiku, pokiaľ ide o bezpečnosť e, v zamestnaní Štatistiky, sú veľmi dôležité, aby sme dokázali zistiť rôzne riziká a samozrejme príslušné opatrenia sa príjmu. Na záver mi ešte dovolte povedať, že výsledky prebiehajúceho hodnotenia smerníc, ktoré sa týkajú ochrany zdravia pri práci, povedú tiež k novým legislatívnym iniciatívam. Príslušná legislatíva v tejto sfére by mala vychádzať z príslušných dôkazov a akýkoľvek nový návrh bude vychádzať z dopadovej štúdie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Tysen a teraz rozpráva. Ako prvý má slovo pán Becker, nech sa páči. Sehr geehrte Frau Kommissarin, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, dámy a páni poslanci, väčšinou 46 za, 1 proti a 1 sa zdržal, tak sme zaslali komisii tento návrh s tým, že sme ujasnili, že nie sme spokojní so situáciou, pokiaľ ide o priority v budúcich rokoch, pretože Niekedy máme choroby z povolania, ktoré majú ťažké dôsledky, prinášajú e, aj vysoké zdravotnícke náklady, prinášajú dlhodobú PNK, e, ľudia musia byť hospitalizovaní a tak ďalej. A z toho, čo ste hovorili, pani komisárka, tak ste si uvedomili, aká je situácia. A tiež vidím s uspokojením, že máte globálnu víziu, ale potrebujeme jasnejšie ciele a záväznejšie e, deadliny a termíny e, zo strategického hľadiska. A tiež si myslím, že by sme mali kontrolovať, aké sú zdravotné rizika a upresniť definície pracovnej nehody a choroby z povolania. Takže cesta ešte je dlhá pred nami. A ja by som chcel, aby sme ďalej v spolupráci s vami, pani komisárka, aby sme mohli viacej spolupracovať a lepšie naplánovať celú záležitosť. Ďakujem. Pani Steinrück. Ďakujem. Eh, Európskej komisii za návrh, ale tento návrh prišiel dosť neskoro. Už v roku 2011 Európsky parlament žiadal o dodatočnú stratégiu a uznávam, že to, čo máme pred očami, to nie je skutočná stratégia. Kolegyňa síce hovorí, že sú tam konkrétne návrhy, vylepšenia, ciele, nejaký časový harmonogram a tak ďalej sú tam ale aj nové e, výzvy, technologické zmeny, nové spôsoby práce, ale aj nové ochorenia. Napríklad viacej ako 80 prípadov depresí e, v aktívnej populácii e, mm, a jedna desatina občanov alebo peniek je kvôli depresii a potrebujeme teda preventívne opatrenia oblasti pracovných podmienok. A my ako zákonodarcovia máme zodpovednosť, že pracovníci môžu pracovať tak, aby si zároveň uchovali zdravie. Znepokojuje ma, že e, malé a stredné podniky sú vylúčené kvôli tomu, že toto sú byrokratické opatrenia a že sa to robí kvôli zvýšeniu ich e, efektívnosti. A celá táto záťaž sa prenáša na spoločnosť ale e, všetci potom za to platia. Občania, spoločnosť musíme viacej ochraňovať e, malé a stredné podniky v oblasti prevencie, aplikácie a nevystavovať im rizikám. Ďakujem pani McIntyre. Uh, you, Ďakujem, pán predsedajúci Vítam e, túto revíziu. Potrebujeme rámec bez zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorý zohľadňuje meniace sa e, vzory e, práce a nové rizika. Musíme sa ale chopiť aj princípu lepšej regulácie a toho prístupu, ktorý sme, ktorý tu presil komisár má. Samozrejme musia byť ľudia v práci bezpeční a nepríjmem žiadne rozhodnutia, ktoré znižia bezpečnosť ľudí pracujúcich, ale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 je tu nejaké nesprávne pochopenie, že e, lepšia regulácia je akoby znižovanie e, kritérií podmienok. Nie, musíme len znižiť komplexnosť celej tejto legislatívy, pretože ak sa nám to podarí, tak môžeme zvýšiť dodržiavanie tejto legislatívy a, dodržím, a zvýšime e, realizáciu našich cieľov a znižíme záťaž na podniky. Ja som pevne presvedčená, že inšpekcie zdravia a bezpečnosti pri práci by sa mali sústrediť na to, čo sa naozaj deje na konkrétnom pracovisku a nie na to, či e, je e, v skrini uložený správny dokument. Takže ja naozaj vítam snahu zjednodušiť legislatívu a znížiť byrokratickú záťaž a naozaj musíme zobrať do úvahy, ako dokumentácia posudzovania rizika pre malé a stredné podniky e, v nízkorizikových sektoroch by sa dala zjednodušiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Harkin. Thank you. Ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem aj pani komisárke za jej reakciu. Ale myslím si, že je dôležité, aby sme vyzdvihli význam toho, o čom hovoríme, pretože každoročne 4 tisíc, viac než 4 tisíc e, e, zamestnancov v Európe e, zahynie v dôsledku úrazu pri práci. A viac než 3 milióny pracujúcich sú obeťami úrazov, ktoré si vyžadujú viac než e, trojdňovú prácu neschopnosť. To sú obrovské čísla. Hovoríte tu o tom, že e, vlastne je to 11 ľudí denne, ktorí e, zahynú v dôsledku úrazu pri práci. Takže preto je táto otázka položená komisii a samozrejme je tu mnoho konkrétnych podotázok a neočakám, že komisia všetky zodpovie. Chcela by som možno jednu, dve veci tu výzvu, o ktorých sme hovorili. Keď hovoríme o merateľných cieľoch, tabulkách, periodickom posudzovaní a tak ďalej. Chcela by som sa opýtať, či bol dosiahnutý nejaký pokrok, povedzme pri zlepšovaní e, ehm, štatistik alebo pri e, spolahlivosti z, e, primeranosti. Je nejaký pokrok, ktorý, na ktorý by sme mohli poukázať? A aké kroky boli prijaté E, s cieľom podporiť výmenu najlepšej praxe. Napríklad pre malé a stredné podniky, e, ktoré by mohli byť e, podporované, mentorované väčšími podnikmi, v, napríklad v tej reťazci dodávateľ, subdodávateľ, odberateľ, Veľa sme hovorili o e, takej priamočiarej legislatíve a dobrých príručkách. Myslím si, že e, veľa z toho tu e, zaznelo, ale komisia by mohla ešte podro- poskytnúť nejaké ďalšie podrobnosti. Otázka rodových a vekových disagregovaných štatistík to je veľmi dôležité, pretože e, si myslím, že ak sa dostaneme k týmto informáciám, tak e, budeme mať lepšie výsledky politík a zaujímalo by ma, či máme k tomu nejaký pokrok. No a ešte v tej nedávnej štúdii e, pracovníci zdôraznili, že stres je hlavným pracovným rizikom. 53% opýtaných takto odpovedalo. Ja viem, že nadácia pre E, zdravie a bezpečnosť pri práci. Tu má kampaň o zdravých pracoviskách a bezpečnosti pri práci, ale vzhľadom na to, že je tu takéto veľké riziko, tak si myslím, že musíme viac zasiahnuť v tejto veci a treba urobiť viac. A chcela som sa opýtať komisie, či už sú nejaké návrhy na propagovanie zdravého prostredia a mentálneho e, blaha pri práci. A napokon určite viete, že za posledné volebné obdobie komisia navrhla, že by sme mohli prijať smernicu o muskul- muskulárno-skeletálnych chorobách. Rada od toho upustila a opäť, ak e, Prejdeme k tomuto výskumu, ktorý robil Eurobarometer. Zistíme, že jeden zo štyroch respondentov hovorí, že ergonomické rizika sú naozaj značné. Takže ja nehovorím, že musíme prijímať smernicu, ale minulá komisia, predošlá komisia bola toho názoru, že je to potrebné a chcela by som sa teda opýtať, ako k tomu pristupuje aktuálna komisia. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam príležitosť eh, viesť túto rozpravu o zdraví a bezpečnosti pri práci a vítam Eh, deklarovanú snahu komisie chrániť pracovníkov. Avšak nemôžeme na jednej strane príjmať opatrenia na ochranu pracovníkov, na druhej strane presl- eh, presadzovať politiky, ktoré vlastne vedú k, ta- vedú k takýmto zhoršeným pracovným podmienkam. Eh, takáto neistá práca na dočasný úvezok, to sa stáva jeden z najväčších problémov. V Írsku to vstúplo od roku 2008, takáto, takýto pracovný režim o 48%. To má samozrejme dopad na psychologickú pohodu eh, eh, zamestnancov, nepravidelné pracovné časy a všetko toto spôsobuje obrovský stres eh, zamestnancom, zvyšuje sa počet dní PN a títo zamestnanci často sú v pasci práce, ktorá im ani nezabezpečí dôstojné živobytie. Nemôžu si dovoliť napríklad zdravotnú starostlivosť a dobré potraviny, takže musíme naozaj zabezpečiť zdravie a bezpečnosť pre pracujúcu populáciu, ale musíme sa potom zaoberať aj otázkou nízkych miest a pracovných podmienok chers collègues mon rapport en vážení kolegovia moja správa za rok 2011 mala zlepšiť zdravie a bezpečnosť pri práci Európanov ambicióznymi cieľmi. To bolo pred troma rokmi, pred troma rokmi a teraz od roku 2014 do roku 2020 Európska komisia vypracovala rámec, ktorý osvetľuje túto situáciu. Tisícky ľudí každý rok trpia pracovnými úrazmi a pracovnými chorobami z povolania, kardiovaskulárnymi chorobami súvisiacimi s povolaním a podobne. Toto je nedostatok a je to ešte o to závažnejšie, že tieto pracovné choroby z povolania a úrazy pracovné spôsobujú naozaj stratu odpracovaných hodín rovnosť medzi mužmi a ženami je ďalší dôležitý cieľ. Sociálni partnery to bol tiež prípad, na ktorých musíme pracovať. Máme definície e, chorób z povolania a pracovných úrazov. Strategický rámec jednoducho je iba rámcom a Jean-Claude Juncker často hovorí, že jeho komisia nedostala ešte šancu. Ja hovorím, že toto je posledná šanca pre Európsku komisiu, aby zabezpečili, že európsky občania by mohli mať kvalitu života na slušnej úrovni, pretože občania nemôžu riskovať svoje životy, aby si zarobili nejaké peniaze na živobytie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Petočiny. Ďakujem pekne, eh, cené kolegyne, kolegovia. Posledné odhady Medzinárodnej agentúry eh, pre výskum rakoviny odhadujú, že asi pol milióna ročne obyvateľov ochorie na rakoviny, rakovinu. Eh, mnohí z, tých, z nich ochorejú aj z dôvodu pracovných, okrem iného je tam vystavenie niektorým nebezpečným látkam. 56 je tam, má, má ešte dôsledky, ktoré sa týkajú e, plúcnych chorôb, takisto je tam vystavenie azbestu a takisto je, sa to zhoršuje. A takisto pokiaľ ide o petrochemický sektor, a takisto pokiaľ ide o oceliarstvo, železiarský priemysel. Chceme takýmto spôsobom pokračovať, alebo nie? Ja už e, viem, niekto z komisie povedal, že toto sú otázky, ktoré sa týkajú členských štátov, ale členské štáty, tak ako v Taliansku bol ten škandál, ktorý sa týkal Eternitu. A mnohí milióny obyvateľov čakajú na spravodlivosť. Mali by sme ukončiť túto hambu. Senior Mann. Pán Mann. A pardon, pardon, senior Fontulis. Prepačte, ospravedlňujem sa rečník, pán Fontulis. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dôležitá vec, ktorá sa týka našej rozpravy, je pochopiť, že zdravie a bezpečnosť pri práci nie je niečo, čo sa dá na silu uvaliť na firmy. Majiteľia firiem musia pochopiť, že zdraví zamestnanci lepšie pracujú a zvyšuje to efektívnosť. Výkonnosť. Hovoríme tu o prvku, ktorý spája všetko, o čom hovoríme, a to je prevencia Pracovné úrazy sa často dejú preto, lebo neexistujú dostatočné bezpečnostné opatrenia. Takisto choroby z povolania, ktoré ignorujeme mnohí, trpia rakovinou alebo myoskeletálnymi problémami a inými slabosťami vďaka tomu, že také podmienky sú v práci a takisto prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými látkami, keď prišli úsporné opatrenia, tak v Grécku a v ďalších krajinách úplne skolaboval zdravotnícky systém. Po bližšom skúmaní sa ukázalo, že pacienti v Grécku niekedy musia čakať 6 mesiacov na nejaké liečenie. Chápete iste, že prevencia tam je už úplne nereálna. Prevencia však zachraňuje životy. Tí ľudia, ktorí sa zaoberajú realitou, niekedy sa zaujímajú iba o čísla. A, ale s trojkou, s úspornými opatreniami sa robotníci a pracovníci vydali do rúk osudu. Ďakujem za slovo. Slovo má pán Mann. Ďakujem pekne. Pracovné podmienky v EÚ treba zlepšiť. S tým súhlasím. No a chceme mať aj, ak chceme byť popredné, popredné pozície v ochrane otázka BDP, nuše pre kolegov napravo. Tu je potrebné viacej Európy. Máme mnohé pracovné úrazy, pracovné choroby, dokonca aj umrtia pre zrovnoprávnenie pracovných podmienok. Bola smernica z roku 1998 veľkým prelomom, ale to už je, to už je dávno. Výbor jasne, povedali, výbor jasne povedal, potrebujeme nové ciele, lehoty a spoluprácu so sociálnymi partnermi. V prípade malých podmienok, po, podnikov treba najviac konať. A, hlavne v tých najmenších v mikropodnikoch sa smernice pravidla dodržiavajú len do určitého stupňa, hlavne kvôli vysokým nákladom. Ja som za to, aby ne, sme nevytvárali novú byrokraciu, ale aby sme podniky podporovali, aby boli prispôsobené upravené právne predpisy, aby malé a stredné podniky stáli v centre pozornosti revízie v roku 2016. Teda treba zabezpečiť, aby konkrétne opatrenia boli účinné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Simons. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán predseda, ja skutočne nerad to hovorím, ale komisár urobila opätovne zase niečo ako vždy. Pekné slova povedala, prezentuje strategický rámec, ktorý nie je strategický a ktorý nie je ani rámec. Úprimne povedané, vážený pán predseda, je to úplne prázdne. Kde sú ustanovenia o karcinogénoch? Rakovina je najväčšou príčinou úmrtí na pracovisku, ale nie je to v tomto strategickom rámci kde to je v tomto strategickom tzv. rámci. No a čo? Čierny zoznam. 3000 ľudí sa dostalo na čierny zoznam hlavne hlavne v stavebnom priemysle za to, že upozornili na zlé podmienky. Kde sa toto rieši v tomto rámci a čo transpozícia zoznamu pracovných chorôb alebo chorôb z povolania ako niečo, čo by sa mohlo použiť na úrovni EÚ. Ja som si istý, že komisárka jej krásne slová myslela úprimne, ale pokiaľ nenaplníme nejakým obsahom, nezačneme konať, tak to nebude nič znamenať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Gerike, zdá sa tu, nie je. Je tu, pán Gerike. Mne sa zdá, že tu nie je. Takže budeme pokračovať. Slovo pani D. Ornáno. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci sú základné piliere fungovania našich podnikov aj dobrého zdravia a blahobytu našich občanov. Vidíme nové technológie, nové profesionálne rizika, tým samozrejme rastú aj požiadavky na predpisy a ich dodržiavanie. Ale kríza, ktorá nás postihla, samozrejme znamená, že hospodárske prostredie je stále veľmi citlivé a preto prevencia a BOZP je finančne náročná, ale Zásadné je dodržiavať ju. Nesmieme si nič nahovárať. Európska únia v tomto zmysle nie je riešením. Komisia je ultraliberálna a snaží sa len o určitú harmonizáciu v tejto oblasti. To znamená, že budeme sledovať ďalší sociálny dumping. Technokracia pod diktátom veľkých nadnárodných spoločností sa snaží len o liberálny pracovný trh, neprospech našich občanov, neprospech našich pracovníkov. Bohužiaľ, Európska únia nie je liekom, ale chorobou. Ďakujem pekne. Teraz pán Rolán. Ďakujem veľmi pekne. Nový rámec. No, rámcu to trvalo pomerne dlho, ale treba uznať, že sú tu, že je tu istý pokrok. Takže stále je tu veľa víziev. 11 tisíc ľudí zomrie na pracovisku, tisíce chorejú na ťažké a závažné choroby. Ja keď teraz hovorím, tak 8 zamestnancov sa práve vážne zranilo. Je to veľká dráma s, s dopadmi na hospodárstvo a sociálne systémy. Už tento rámec je dobrý, ale nemôžeme sa s ním uspokojiť. Potrebujeme Fakty a čísla. Prevencia zohráva dôležitú úlohu. Treba neustále niečo robiť so sociálnymi partnermi na každej dostupnej úrovni. A to je zásadná vec. No a rovnako musíme pripísať viac významu sociálnym aspektom, vzdelávaniu ľudí, hľadiska nových pracovných rizik a metód alebo nových eh, produktov. No a toto oznámenie poukazuje a hovorí o stredných, malých a stredných podnikoch, ktoré treba podporovať a pomáhať im. Je dôležité zjednodušiť ustanovenia, ale nemôže to ísť na úkor bezpečnosti zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pani Jongerius. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pani komisárka, je veľmi pekné, že komisia chce uvaliť menej a chce odbúrať byrokraciu. Ja dúfam, že pri vypracúvaní nového prístupu chcete presadzovať Európu, ktorá tu bude pre ľudí, nielen pre podniky. Okrem toho, v posledných rokoch tu čoraz viac nových foriem práce, flexibilní pracovníci, ktorí majú neisté podmienky. No a ja sa pýtam, či komisia aj pre týchto ľudí chce vytvoriť garancie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ja by som chcela po, poukázať ešte na to, že sú skupiny zamestnancov, ktoré ani nespadajú do tohto rámca. Polícia, armáda, tie nemajú rovnaké garancie pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. No ja sa pýtam, či komisia v dohľadnej dobe predloží konkrétne opatrenia, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky a garancie aj pre týchto ľudí, aby boli chránení na pracovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Zarianopoulos na jednu minútu, nech sa páči. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον καπιταλισμό, η υγεία... Ďakujem pekne. V Európskej únii e, v rámci kapitalizmu e, zdravie, bezpečnosť a živy, e, životy pracovníkov sú považované za náklady a je to obetované na autár zisku. Došlo k rušeniu kontrol, zamestnanci sú považovaní často za zodpovední v rámci niektorých pracovných úrazov a pracovníci musia kryť vlastné teda, teda náklady na zdravotnú starostlivosť a nemajú dostatočnú pomoc a podporu. My sme doslova zabili uh, handicapovaných pracovníkov, tehotné ženy, čelia hrozbe straty zamestnania e, pod e, teda je vyhražané, že budú prepustené. Stovky tisíc zamestnancov umierajú na dôsledky pracovných chorôb. Tisícky vážnych zranení sa udeje každoročne. V komunizme to bola prvá priorita zdravie a bezpečnosť pri práci a naozaj si naozaj potrebujeme dobrú kvalitnú legislatívu, musíme pomôcť tým, e, ktorí trpia rôznymi chorobami pracovnými a mali by sme pokutovať tých, ktorí sú zodpovední. Teraz pán Salini. E, ďakujem pekne, pán predseda téma, o ktorej, ktorou sa zaoberáme, to je téma, ktorá e, sa dotkla veci, ktoré sa týkali politiky, kultúry aj v mojej krajine, e, v Taliansku. E, boli tam výsledky zvláštnych procesov, boli tam mŕtvi, týkalo sa to aj azbestu a týkalo sa to pliagy, ktoré spôsobil a právom, e, že to vyvolalo takúto diskusiu e, v mojej krajine, ktorá je súčasťou Európy. Európa je komunita, ktorá má legislatívu značne pokročilú, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci. Bohužiaľ, táto dobrá legislatíva v niektorých jednotlivých krajinách sa stáva len formálnou a byrokratickou. Ako dosiahnuť ten cieľ? Poprvé, e, je tu veľká lekcia sudcu, ktorý je Marko Biaggi, ktorý je ochotný položiť život, položiť život za tieto veci, za ktoré bojuje musíme dať na prvé miesto ciele a nie pravidlá. Aký je teda náš, náš cieľ? Predovšetkým e, vzdelávanie a informovanie, ale nie len zamestnanci, ale aj mladí, e, ktorí sa chystajú e, vstúpiť do pracovného sveta, musia tam prichádzať s vedomím, čo znamená dobrá práca, akým spôsobom sa volí a ak nie je možné ju zvoliť, akým spôsobom potom obhájiť, akými pravidlami, akými cieľmi, aký, akou dôstojnosťou nie je možné, aby e, zamestnanec bol považovaný za nejaké riziko v takomto kontexte. Máme hospodárstvo, ktoré je zrelé a ktoré je technologicky pokročilé a to si vyžaduje dostatočnú bezpečnosť a na tomto treba pracovať na úrovni komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne e, pani Blinkevičiute. Minúta 30. E, ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, súhlasím s tým, že prevencia rizík a uplatňovanie politík na poli VOZP je veľmi dôležité z pohľadu kvality práce, ako aj kvality pracovných podmienok a takisto aj z pohľadu konkurencieschopnosti. Avšak eh, nehovoríme len o nejakom automatizovanom zariadení alebo stroji. Nový strategický rámec eh, musí byť zacelený na ľudí, ktorí pracujú stále tvrdšie a stále dlhšie z dôvodu zvýšenej dĺžky života. Preto musíme zohľadniť demografické zmeny v Európe. Zamestnávateľia budú musieť uznať takéto zmeny a budú stále viacej, viacej sa spoliehať na služby starších pracovníkov. Nemusme, nemôžeme zabudnúť na to, že tie pracovné rizika sú rozdiely v jednotlivých vrstvách obyvateľstva. Na to, aby sme sa ubezpečili, že ľudia budú môcť pracovníkom poskytovať dlhšie, tak budeme musieť prispôsobiť e, tie pravidla aj na starších pracovníkov. Ďalším problémom je, že len málo e, pozornosti bolo doposiaľ venovanej psychosociálnym rizikám. Týka sa to napríklad istého, e, istého preužívania zamestnancov pod tlakom prepustenia. Takisto Málo pozornosti sa venuje stresu súvisiacemu s prácou, takisto nové technológie, nové materiály, pracovné procesy. Všetky tieto veci sa budú stávať stále aktuálnejšími. Nie všetci zamestnanci sú schopní sa prispôsobovať rovnakým tempom novým zmenám, čo nevyhnutne vplýva na ich eh, psychické a zdravo, psychické a aj teda fyzické zdravie. Ďakujem pekne. Pán Kelly, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes ráno v parlamente pápež naozaj mal veľmi inšpiratívny, inšpiratívne vystúpenie, kde odkázal predovšetkým, alebo hovoril o ľudskej dôstojnosti. Najlepší spôsob, ako niekom ho vybaviť takouto dôstojnosťou, je dať mu možnosť zamestnania, tak zlepšiť ich eh, seba dôveru a dať im cieľ a účel. Ale nemá zmysel niekomu dať zamestnanie v prípade, že nemajú pocit, že to môžu cítiť bezpečne v takomto zamestnaní. A je jasné, že v mnohých miestach po Európe tomu tak nie je. Prednedávnom premiér Lotiska mal skutočne čo robiť z dôvodu katastrofy, ktorá sa stala v Lotisku, ktorá nastala to nám len ukazuje, že tie nebezpečia, ktoré existujú, a kolegyňa Maria Harken e, tiež sa vyjadrila v tomto duchu a podporila to aj štatistickými údajmi, údajmi ktoré sa týkajú zranení, ktoré sa dejú počas výkonu práce a sú hrozivé tieto štatistiky. To nám teda len počiarkuje dôležitosť ďalej usilovne pracovať na tejto záležitosti a implementovať odporúčania, ktoré tu zazneli čo najskôr. Ak sa nám to podarí, tak potom sa pracoviská stanú bezpečnejšími pre pracovníkov a e, ľudia získajú tú dôstojnosť, o ktorej hovoril aj sám pápež a získajú po celej Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kumpula na 3 minúta. stratégia e, tá fungovala do roku 2012 a bolo to v poriadku. Viac ako 3 dní neprítomnosti e, v práci to sa znížilo takmer o 30 Teraz máme nový e, strategický rámec, ktorý bol vydaný. Vieme, že cieľom je rozšíriť e, predlžiť e, pracovnú kariéru, aby ľudia neskôr odchádzali do dôchodku a to si vyžaduje zvýšenie bezpečnosti v práci. Je to otázka zvýšenia konkurencieschopnosti samotnej Európy. Nemôžeme znižovať dôležitosť tohoto. Ja chcem počuť od komisie, ako z praktického hľadiska budete zostávať ten rámec. A ja dúfam, že budete aktívni aj v širšom meradle, keď sa pozrieme na TTIP a na všetkých e, ľudí zainteresovaných e, na poli BOZP. Ja by som rada počula, čo urobíte z praktického hľadiska. E, ako sa odpichnete od stratégií z roku 2012. Teraz prídu rečníci, vlastne ich je 5 v rámci spontánnej rozpravy. požiadalo o vystúpenie viacej poslancov, ale dám priestor piatim, maximálne minúta každý a potom vystúpi komisár Tyson za komisiu. Pán Bolsak za EPP, pán Zany za SAD, pán Marius ECR, pani López Ferrero za GUE a pani Morvaj za nezaradených. Pán Bozak, minúta maximálne. Ďakujem, pane místo Ďakujem, pán podpredseda. Ja by som chcel povedať svoj názor k druhej stránke veci. Je to viera, že právna úprava môže v súčasnosti viesť k zmenšeniu rizik na pracovisku. Domnívam sa, že súčasný stav viedol k nadmernému regulovaniu v tejto oblasti. Je mi ľúto každej obete, každej, každej nehody mi je ľúto, ale prehnaná a neprehľadná legislatíva z nás môže urobiť nekonkurencieschopnú ekonomiku, zvyšuje to náklady a to už povedal môj kolega, pán Mann. Myslím si, že potrebujeme novú legislatívu chrániť zamestnancov, ale naozaj takú, ktorá je prehľadná Páči sa mi konzervatívny prístup, ktorý tu predstavila pani komisárka a jej za to veľmi ďakujem. Ďakujem vám. Pán Zany na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je to téma, ktorú sa snažím skúmať a v minulosti som sa tiež snažil. V júli tohto roka som položil otázku komisii a odpoveď, ktorú som dosiahol, bola skutočne veľmi zaujímavá vo viacerých ohľadoch. Máme 23 smerníc pre oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, ale transpozícia leží na pleciach členských štátov EÚ a takisto kontrola implementácie. Myslím si, že komisia v tejto oblasti je trošku... Trošku je tu chýbajú nástroje alebo inštrumentárium. Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci je niečím, čo musí aj komisia sa do toho prakticky vložiť. Ďalší rečník, pán Marius, na jednu minútu. Vážený pán predseda, celá táto otázka zdravia a bezpečnosti pri práci je skutočne závažná. Týka sa spoločnosti, ale nie len dneška. Spoločnosti po mnohé roky má ľudský rozmer. Pretože zdravie je veľmi dôležité aktívum pre ľudské zdravie. Má to aj finančnú dimenziu. A ak legislatíva sa neuplatňuje v praxi, Rozličné firmy potom si môžu navodiť týmto nižšie náklady a potom prichádza k nekalej hospodárskej súťaži. Ak sa bezpečnosť a zdravie pri práci neimplementujú, v praxi nie sú potom náklady. Ale keď sa uplatnia, tak sa náklady pre firmu zvyšujú, lenže v členských štátoch EÚ potom platíme s horšeným zdravím pracujúcich, ak sa tieto opatrenia aplikujú, existujú tu politiky, existujú memoranda, ale treba ich aj uplatňovať v praxi. Ďalšou rečničkou je pani López, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi e, nevýhodné pracovné miesta a takisto nedostatočná práca odborov v oblasti BOZP je čosi, čo komisia nevzala do úvahy. E, Neprimerané rozloženie úrazov v rôznych sektoroch, v rôznych rezortoch prispelo aj k tomu, že sa zvýšil počet pracovných smrteľných úrazov únie, ktoré zastupujú e, pracovníkov a ktoré by mali dohliadať aj nad inšpekciou práce a bezpečnosťou pri práci, e, sú málo ambiciozne. Potrebujeme spolahlivé štatistiky, aby sme videli, či sa naozaj na trhu práce uplatňujú príslušné opatrenia. Potrebujeme špecifické zásahy, intervencie. Bohužiaľ komisia namiesto toho odmieta implementovať aj existujúcu legislatívu a potom vzniká deregulované prostredie, kde ochrana pred chemickými látkami je neexistujúca. Ešte raz chcem povedať, toto má hlboký vplyv na pracovnú silu, ktorá potom nemá žiadne záruky na pracovisku musí pracovať. Ďalšou rečničkou je pani Morvaj na jednu minútu. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, e, nálunk Magyarországon nagyon kevés joga. Ďakujem za slovo. V Maďarsku existuje veľmi málo špecializovaných právnikov, ktorí by vedeli ochrániť práva pracujúcich. Dostala som textovú správu práve teraz od človeka, ktorý pracuje pri ochrane obetí multinárodných firiem a e, dostvetila som sa od tejto osoby, že sa ľudia boja ísť na pn pretože by to bolo nevhodné, dokonca sa boja odísť na toaletu, pretože by mohla výrobná linka zastať. E, ženy majú svoje špecifické problémy, všetci sa obávajú o to, že mm, sa im to odrazí na plate. Vážená pani komisárka, čo viete o takýchto praktikách a čo urobíte preto, aby ste ochránili maďarských občanov proti takýmto praktikám, ktoré sú priamo otrocké? Ďakujeme. Záverom sa vyjadrí pani komisárka Tyson na jednu minútu. C'est à vous, madame. Eh, Ik zou u willen danken voor het debat van, eh, van vandaag. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia z parlamentu, ďakujem za túto dnešnú rozpravu. To mi dá príležitosť eh, ešte posilniť moju angažovanosť a z, v otázkach zlepšenia podmienok práce pre občanov a zamerať sa aj na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Ja som si to vypočula veľa obáv. Samozrejme, nemôžem sa venovať úplne všetkým, ale vy ste povedali, že stratégia nezašla. Nie je dosť ambiciozná, no už dobre, my sa budeme snažiť ďalej to nejak rozpracovať, ale rámec existujú a je zameraný na realizáciu dohôd a reakciu na demografické, demografické zmeny. Takže je skutočnosť, že sú e, zamestnanci rýchlo starnú a občania všeobecne. Takže momentálne sa zaoberáme s post hodnotením aký komunotér, takže celé všetky smernice, je ich v tejto oblasti viac ako 24. A preveríme transparentne a organizovane sa budeme zaoberať tým, čo treba urobiť po výsledkoch hodnotenia uvidíme, ako štrukturovanie a organizovanie sa dá postupovať tak v otázkach legislatívy, ako aj v otázkach politických opatrení, tak aby sa situácia zmenila. Ja z vašich príspevkov som pochopila, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vidíte jej, jej dôležitú časť malých a stredných podnikoch. Ja súhlasím s vami, že menej pravidelne môže ísť na úkor ochrany, ochrany a zárok, ale môžeme sa alebo týmto sa budeme zaoberať, ako zjednodušiť pravidla a zaistiť lepšiu ochranu. Počet úrazov je stále veľmi vysoký, no a každý jeden je zbytočný, no ja som sa niečo poučila z hodnotenia poslednej stratégie a to tiež počet, počet úrazov klesol, ale treba si tiež uvedomiť, že existujú nové riziká, iné rizika a na to nesmieme zabúdať, keď preverujeme túto oblasť. Hovorili ste tu o jednej veci, ide tu tiež o stres na pracovisku. Posledný strategický rámec sa tomuto bodu venoval, no a súčasný strategický rámec sa zaoberá tiež mentálnym a duševným zdravím. Poznáme situáciu ľudí, ktorí musia byť 24 hodín denne dostupní, dosiahnutelní. To samozrejme spôsobuje extrémny stres a záťaž. Na tejto úrovni máme aj agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia, tá akurát vedie kampaň za zdravé a zdravšie pracovné miesta v Európe. Je to kampaň Healthy Workplaces, Manage Stress. Ešte stále je to tak v počiatočnej fáze, ale už sa ukazuje, že nie sú to len slova, ale politické opatrenia. Chceme vykonávať opatrenia spoločenstva, a tak a bude to koordinovať DG Sanko. Myslím, že teraz sa, sa to volá DG Sante, pretože ochrana spotrebiteľa už do toho nespadá, ale sú tam ľudia z členských štátov, ktorí sa venujú duševnému a mentálnemu zdraviu na pracovisku. Ja myslím, že od toho si môžeme skutočne veľa slubovať a veľa očakávať. Vy ste tiež chceli, aby sme postupovali rozhodnejšie proti azbestu. Azbest je v Európe už dávno zakázané, ale stále vieme, že v niektorých budovách ešte stále sa nachádza a že ľudia v stavebníctve sú ohrození. Napríklad tí, ktorí sa podielajú na búracích prácach, na demoličných prácach, vieme, že legislatíva už v tejto oblasti na ochranu zamestnancov a pracujúcich existuje. Ja by som rada ešte dodala, že aj táto legislatíva sa momentálne hodnotí. Tých 24 smerníc práve preverujeme a hodnotíme a keď to bude ukončené, tak povieme niečo aj k tejto téme a ja vám budem môcť povedať, aký, aké bude naše ďalšie politické smerovanie. To je samozrejme tiež dôležitý bod. V našom zozname pani Ingerius sa pýtala na armádu a políciu. Už musím priznať, že som nevedela, že sú vyňatí z pôsobnosti. Treba sa pýtať prečo. Samozrejme, treba sa postarať aj o tieto skupiny. To iste urobíme Kolegyne, kolegové, vidím, že ste veľmi motivovaní v oblasti BOZP. Chcete spolupracovať na zlepšení situácie. Ja sa na túto spoluprácu teším a zopakujem to, čo som povedala na začiatku. Aj na tejto úrovni e, budeme spolupracovať so všetkými zainteresovanými, aj so sociálnymi partnermi, ktorí sú skutočne v tejto oblasti našimi partnermi. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka Tyson. Rozprava je týmto ukončená. No a teraz prejdeme k ďalšej téme a v mene výboru pre zamestnanosť o sociálne veci dostáva slovo pani Marita Ulfskok. Má maximálne 5 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Už v rímskych zmluvách sa hovorilo o rovnosti zaobchádzania